tieto naše výrobky ďaleko kvalitnejšie a boli vyrobené tými e, prostriedkami, ktoré chránia životné prostriedky. Ďakujeme a teraz kolega Kelly.